Anderson, máte slovo. You, morning, Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno vám všetkým. V prvom rade sa veľmi ospravedlňujem. Viem, že to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, ale chcela som poukázať na jednu vec a síce, že rozhodnutie o, o odložení hlasovania minimálne pre našu delegáciu je zásadný problém, najmä z toho pohľadu, ako to vnímajú eh, voliči v Európe, ktorých táto téma veľmi znepokojuje Chcela som teda sa postaviť a povedať tú tému nahlas. Ja som vám dal slovo, hovorí e, pán predseda e, po svojom oznámení. Mikrofón vám vypadol. Mám ďalší bod, ktorý sa týka pozmeňujúceho návrhu 27 a poradia e, tohoto pozmeňujúceho návrhu na programe rokovania. Toto má opäť zmiasť občanov. Malo to byť prijaté ako celok a potom druhé časti mali odpadnúť. Súhlasím s tým, že toto je procedurálny bod, ale bolo tu, bola tu pomerne veľká podpora pre pozmeňujúci návrh 27 a vyzývam predsedu, aby opätovne prehodnotil túto tému do budúcnosti. Pani poslankyňa Anderson, hovorí pán predsedajúci. Poprosím vás, vypočujte si oznámenia predsedu a potom môžete povedať svoje. Niektorí predsedovia skupín, ktorí zastupujú väčšinu na e, pôde konferencie predsedov, informovali predsedu Európskeho parlamentu, že chcú správu pána poslanca Langeho, ktorá sa týka TTIP, teda dohody o transatlantickej investičnej a obchodnej dohode, e, osunúť v tejto fáze môžu byť vlastne zmeny spravené len e, v súlade e, s článkom 152 o zmenách programu. Aby parlament mohol hlasovať o zmene e, bodu programu, tak predseda akceptoval to, že predloží tento návrh na schválenie. Preto dávam na hlasovanie návrh odsunúť správu Lange nominálnym hlasovaním, ak je tu nejaký zástupca, ktorý chce hovoriť za odsunutie a niekto chce hovoriť za pozdržanie. Moment, moment. Teda ak niekto chce vystúpiť za odsunutie a niekto chce vystúpiť proti odsunutiu, tak kto chce hovoriť um, v rámci tohoto návrhu, nech sa páči, kto chce hovoriť za návrh? Myslím si, že treba rešpektovať vôľu v parlamente. Parlament je suverénne zhromaždenie, ktoré sa môže rozhodnúť, ako bude konať. Je to aula, ktorá rozhodne, ako sa bude konať. Čiže toto plénum. Nech sa páči, pán poslanec. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, my sme sa pripravovali na rozpravu dnes a hlasovanie týždne. Včera sme zistili o rozhodnutí predsedu parlamentu, že dnes sa nebude hlasovať. Keďže tu boli rôzne chýry, chcem objasniť, že naša skupina by bola chcela dnes hlasovať, boli sme na to pripravení, ale keďže hlasovanie dnes neprebehne a keďže výbor bude ešte raz musieť hlasovať o pnúcových návrhoch, predsa dáva zmysel, aby hlasovanie a rozpráva prebehli naraz aby sme potom hlasovali o tej správe, keď budeme vedieť, čo bude predmetom hlasovania. Čiže preto chcem poprosiť o to, aby sme to hlasovanie urobili spoločne s rozprávou v pléne, a to až potom, keď výbor to uzavrie. Čiže bol by som rád, keby rozpráva tiež nebola dnes, ale až keď to zrie čas. Ďakujem. Kto chce vystúpiť proti? nech sa páči. Máte slovo, pani Poslankyňa. Vážené kolegyne, kolegovia, stále sa hovorilo o tom, že predsedovia skupín, ktoré predstavujú väčšinu hlasov, že títo sa obratili na predsedu parlamentu, aby rozpráva dnes nebola. Ja chcem povedať, že toto vnímam ako problematický postup, pretože týmto inštitúcie v rámci tohto parlamentu pozbavujú moci, robia všetko bez toho, aby aspoň konzultovali zástupcov jednotlivých skupín bez akékoľvek konzultácie. Toto je nepriateľné. Môže sa za každým človek skrývať za paragrafmi eh, stále môžeme e, využívať rôzne e, výhovorky, napríklad, že sa predložilo príslušných návrhov. Ale čo považujem za potrebné v tejto situácii je, aby sa za každým udiala konzultácia s tými skupinami. Čiže toto je neakceptovateľné. My ako skupina protestujeme proti takémuto postupu, teda že parlament sa sám brzdí, že si e, sami odsúvame nabok e, naše vlastné práva. Toto je pre nás neakceptovateľné. Milióny ľudí, naozaj milióny ľudí čakajú na to, čo my dnes urobíme. A vy to dáte bokom, posuniete? Ak chceme naozaj zastupovať tých ľudí, ktorí nás zvolili, tak naozaj je tu právo a vypočuť si hlas parlamentu, či už sa vám to páči alebo nie, vám parlamentnej väčšine. A my nezodpovední za to, že veľká koalícia, že veľká koalícia tu v parlamente sa nedokáže dohodnúť. Za to my povední nie sme. Toto je e, vec, s ktorou my už ďalej e, nechceme e, fungovať. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Ešte jedna technická služba, pretože je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že pri hlasovaní v pléne o správe Lange Eh, bolo predložených 170 eh, eh, pozmeňujúcich návrhov. Celé množstvo rozdelených návrhov a 10 rozdelených častí, o ktoré sa bude hlasovať samostatne v súvislosti s článkom 152 rokovacieho poriadku. Pán predseda Šulc konzultoval túto tému s predsedom výboru pre medzárodný obchod a zároveň navrhol vlastne vrátiť túto tému na úroveň výboru. Dnes diskutujeme o tom, aká má byť tá diskuta, či sa má otvoriť diskusia a nie hlasovanie. Hlasovanie už bolo odsunuté na základe 152. Takže je to rozhodnutie predsedu parlamentu. A koniec. Slovo e, pán predseda skupiny Pitela. Vážený pán predseda Tajany, vy ste ma predbehli, pretože teraz je prvá fáza tejto diskusie a nebolo úplne jasné či sa bude odsúvať hlasovanie alebo diskusia. Vy ste to konečne jasne vysvetlili. A síce, že teraz nehovoríme o hlasovaní. Hlasovanie bolo odsunuté rozhodnutím predsedu parlamentu, ktorý odsunul toto hlasovanie z dôvodu počtu pozmenujúcich návrhov a teda to bolo odsunuté opäť na prácu výboru. My sme e, rešpektovali rozhodnutie a múdrosť predsedu Šulca, pretože problém parlamentu Pardon, kolegovia, pardon, kolegovia. Problém parlamentu nie je ten, že má robiť nejaké ukážky cirkusu a diskutovania, ale je dôkazné to, aby sme tu diskutovali dôsledne a presne. A o tom máme pracovať. To je naša práca pre e, e, občanov Európskej Európy. Máme urobiť kvalitné rozhodnutia. Nie je to prvýkrát v dejinách tohoto parlamentu. Bodka. Takže druhá otázka. Čo sa týka diskusie. My, my nie sme za alebo proti. Pre nás je diskusia dôležitá, môže byť, nech sa páči, ale môže byť urobená vtedy, vtedy, keď bude prebiehať aj hlasovanie. Čiže keď bude hlasovanie, prebehne aj diskusia. Pre nás toto nie je otázka eh, nejakého zásadného charakteru. My len si myslím, že by to bolo lepšie. Čo si myslíme je to, že tu musí byť nejaká dohoda všetkých skupín, nielen väčšinových skupín, aby existovalo nejaké uznesenie a predseda Šulc veľmi múdro sa rozhodol, že odsunie toto hlasovanie hlasovanie a posunie ho naspäť do kompetentného výboru, ktorý má v tejto téme rozhodovať. Honorevole. Pán poslanec žadu. Kolegyne, kolegovia, Európsky parlament alebo predseda eh, manipulujú rokovací poriadok, pretože je tu strach z toho, že sa nezíska väčšina pretože je tu obava z toho, že tu nebude väčšina pre systém ISDS a Európsky parlament, tam máme liberálov, právicu a ty si myslia, že je potrebné túto diskusiu na dôležitú tému pre občanov odsunúť. Aký je to Európsky parlament, kde e, sa nebude hlasovať, nebude e, sa diskutovať, lebo máme z toho strach, máme strach z našich občanov? Predsa diskutujme a hlasujme. Ďakujem. Honorevole Weber. Pán poslanec Weber. Liebe Kolleginnen und Drahé kolegyne, drahí kolegovia, kolegyne, kolegovia, je relatívne ráno a už sa to tu celkom zohrieva tá diskusia. Dovolte mi, aby som v úvode ešte raz objasnil, že dnes ide o rozhodnutie, či diskutovať alebo nie a o tom rozhoduje parlament, teda jeho plénum. Čo inde aj sa to za zavretými dverami. Takéto rozhodnutie padne tu, v pléne je to naozaj férový postup a to je aj správne. To je prvá vec. Druhá vec. Martin Schulz na základe rokovacieho poriadku rozhodol. Pravidla v rokovacom poriadku sú jasné. Keď je príležitosť medzi návrhov a keď plánu by bolo pri, neprimerane zaťažené, tak je tu právo vrátiť to do výboru a za to si zaslúži aj našu podporu, tak aby sa práca v parlamente odvedla tak, ako sa má. A po tretie, kolegyne, kolegovia, aby som bol úprimný, ja som predseda skupiny a ja musím povedať, že naozaj vo mne vzbuduje strach, keď sa pozriem e, na obe extrémne strany, na e, radikálov vľavo a vpravo, ako sa navzájom napadajú a ako zelení e, sa postavili na stranu tých jedných. Mne to naozaj spôsobuje veľmi veľké obavy. Ďakujem. Teraz A potom budeme hlasovať. Takže posledné vystúpenie, pán Arc, a potom budeme hlasovať. Máte, pán Harns. Nech sa páči. Pán kolega Weber, ja si myslím, že to posledné obvinenie, ktoré ste povedali, nad tým ste sa mohli zamyslieť, alebo zamyslite sa nad tým ešte raz, lebo každý, keď teraz každý, pán Weber, keď teraz každý, kolegyne, kolegovia, keď teraz každý, ktorý eh, kritizuje súkromné arbitráže v rámci TTIP, keď eh, každého takéhoto budú teraz pranierovať ako radikála, či už lavicového, pravicového, v takom prípade si kladiem otázku, aká spolupráca tu môže vystať v tomto parlamente. Aký máme základ pre spoluprácu? Tatsächlich. OK. OK. V poriadku. V poriadku. Je tu naozaj mnoho kolegov, hlavne na tejto strane, ale aj na tej opačnej. Je tu mnoho kolegov, ktorí svojim občanom slúbili, svojim voličom slúbili v predlobnom boji, že nechcú takúto súkromnú arbitráž, takéto uh, súkromné riešenie uh, sporov. A toto hlasovanie a táto rozprava z dneska pôjdu na neskôr. Šulc za to môže, vychádzajúc z rokovacieho poriadku. On je za to, aby sa toto hlasovalo neskôr, pretože už nie je jasné, ako bude hlasovať jeho vlastná skupina SAD, či dodrží svoje sľuby dané v rámci volebného boja, v rámci volebnej kampane. A drahý kolega Pitela, vážený pán kolega, kolega Pitela. Hans. Pán kolega Pitela. Veď tu sa rokovalo viac než 200 pozmeňovacích návrhov, z toho vyvstalo a to, že sa teraz nemôže hlasovať, to ste spôsobili Bohužiaľ. Pán predseda hovorí teda, pani vážená pani poslankyňa Harms, Prosím, usadte sa. Ďalej má slovo pán Kemel, nech sa páči. Honorable. Sit down, please. Dobré ráno vám všetkým. Ako sa máte? K vám sa dostanem za chvíľočku, nebojte sa, to pôjde postupne. Môžete dvíhať modrých kariet, koľko chcete. Buďme k sebe úprimní. My sme boli ochotní hlasovať. Je to kvôli nečestnému správaniu lavice v tejto, v tomto parlamente, že dnes nehlasujeme. Je to tak? My sme si mysleli, že sme dosiahli dohodu, ale táto dohoda bola podrazená. Takže to, o čom dnes diskutujeme, je to, či bude prebiehať hlasovanie a či môže prebiehnúť. To nie o tom, či budeme hlasovať, to je jasné. Či bude diskusia, áno, máte pravdu. Tí, ktorí, tým, ktorí na tom záleží, chcú počuť, ako diskutujeme o tejto téme, ale je absolútne správne, aby diskusia prebehla paralelne s hlasovaním. Môžete sa rozčlovať, koľko chcete. Môžete mať diskusiu aj teraz. Ale nastavme diskusiu tak, aby závery diskusie boli čerstvo v našich mysliach, keď budeme hlasovať. A keď vidím, ako zelení a socialisti navzájom komunikujú takýmto priateľským spôsobom, môžem navrhnúť, že nielen potrebujeme mechanizmus riešenia sporov na medzinárodnej úrovni, ale pravdepodobne aj tu, v parlamente, pre lavicu. The last Del... Posledný rečník je pán Skoborn v mene EFDD. Nech sa páči, máte slovo a potom budeme hlasovať. Uh, Dámy a páni, toto je to, čo voliči očakávajú. Voliči v Európe očakávajú to, aby táto diskusia prebehla teraz. Mali sme 2 milióny občanov, ktorí podpísali petíciu, na to, aby sme sa venovali téme TTIP. Mali sme telefonáty, mali sme e-maily. Každý jeden z nás dostal takéto signály. Každý jeden z nás vie, že ľuďom záleží na tejto téme. Ale čo robíme dnes ráno? O čo to ide? Toto ráno má byť vyčlenené pre diskusiu o TTIP. Toto je na programe pre dnešné rokovania. Čo urobíme? Vrátime sa naspäť do, do kancelárii? alebo budeme robiť to, čo od nás ľudia očakávajú a budeme mať relevantnú diskusiu. Dámy a páni, voľba, ktorá stojí pred nami, je voľba medzi demokraciou, medzi vypočutím názoru ľudí, a medzi tým, že sa vrátime a budeme robiť veci s zatvorenými dverami tu v Európskej únii spôsobom, ktorý je typický pre Európsku úniu. Dámy a páni, musíme mať diskusiu dnes, pretože to od nás ľudia očakávajú v Spojenom kráľovstve, v Taliansku a v celom, v celom, na celom kontinente. Prego. Grazie. Ďakujem pekne. Ja sa pridávam tým, ktorí dnes skoro ráno presne eh, vyjadrujú to, čo hovoria európsky občania. My sme, zdá sa, Európsky parlament byrokratov a tárajov, ktorí vlastne len sa skrývajú za väčšinu. Je to faloš a, a zbadelstvo, ktoré vlastne zatvári, že je demokracia, len keď to je pohodlné. Ja si naozaj myslím, že sa vráťme k tej starej myšlienky. Vy ste v starej ideologickej eh, myšlienke rozdeľujete Európu na pravicu a lavicu, ale my to vidíme inak. My si myslíme, že tí, ktorí majú pravdu, nemusia byť na pravom alebo na ľavom strane spektra. Je to o tom, či niekto má pravdu a niekto má cit a zmysel, alebo niekto ho nemá. O tom toto celé je. Pozície boli jasne vytýčené, všetci vyjadrili svoju pozíciu. Takže teraz otváram hlasovanie. Nominálne budeme menovite hlasovať o tejto téme. GUE už hovorilo. GUE už vystúpilo. Nie. Dávam na hlasovanie. Nie. Predkladám na hlasovanie návrh odsunúť správu Lange a predkladám ju na menovité hlasovanie. Pongo in votazione. Opäť predkladám na hlasovanie. Kto hlasuje za, hlasuje za to, aby sme odsunuli diskusiu. Kto hlasuje proti, e, hlasuje za to, aby prebehla diskusia teraz. Na základe článku 152 rokovacieho poriadku parlament sa rozhodol odsunúť hlasovanie, takže v tejto fáze, v tomto momente diskutujeme len o tom, či e, bude odsunutá diskusia. Čiže už nehlasujeme o hlasovaní, nie je to ani hlasovanie o správe. Je to menovité hlasovanie, ktoré otváram. Ukončujem hlasovanie. Takže text bol schválený a diskusia o správe eh, Lange bola odsunutá. Takže v dôsledku hlasovania je odsunuté rokovanie až o 12. hodiny. Sorry, the micro. May I draw your attention? Môžem upriamiť vašu pozornosť